Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Pani Blinkevičute, vítajte na našom vypočutí. poslanci výborov Libe a FAM majú príležitosť si vypočuť našich pozvaných expertov v súvislosti s implementáciou smernice 2012-29, ktorou sa nastavujú minimálne štandardy ohľadne práv, podpory a ochrany e, obetí zločinov. Viete, že táto smernica je nesmierne dôležitá, keďže čoraz viac ľudí um, cestuje a pohybuje sa po celej Európe a práve z tohto dôvodu je táto smernica nesmierne potrebná. Smernica ponúka náležitú ochranu, prístup k spravodlivosti a členské štáty mu mali implementovať ustanovenia tejto smernice do 16. novembra 2015. Dnes si vypočujeme informácie o opatreniach, ktoré, vyplývali, ktoré vyplývajú z tejto smernice. Vypočujeme si aj informácie o prekážkach na národnej úrovni v implementácii tejto smernice. Vypočujeme si aj to, čo implementácia tejto smernice znamená pre ochranu práv obetí. Mm, ďalej by som rád odovzdal slovo spolupredsedajúcej, mojej spolupredsedajúcej pani Blinkeviečute. Vitajte na pôde nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán Stanišev Vítam poslancov za oba výbory. Ako bolo uvedené, cieľom smernice je ochrana všetkých obetí trestnej činnosti, ale smerni, smernica zohľadňuje aj rodové hľadisko. Jedným z hlavných prvkov smernice eh, bolo, bolo, bolo to, aby mali obete prístup k trestnému konaniu, často sú považované za svetkov, ale čo je ešte dôležitejšie, je pochopiteľne ochrana počas celého súdneho konania. A to je kľúčové, keď hovoríme o obetiach násilia na ženách a keď hovoríme o obetiach domáceho násilia. Viktimizácia žien a detí počas súdnych konaní, poskytovanie pomoci týmto obetiam alebo ubezpečenia sa, že ženy sú informované o svojej, o procesnej situácii útočníka. To sú niektoré správ, ktoré ženy v zmysle tejto smernice majú. Potom, pokiaľ ide o implementáciu týchto práv členskými štátmi, nuž to je cieľom návrhu správy, ktorú spolu spravodajcovia spoločne pripravovali. Naše vypočutie prinesie naozaj hodnotné informácie o ich práci. Teda teraz poprosím našich kolegov za, v rámci panelu. Vypočujeme si prezentáciu o zisteniach európskeho vyhodnotenia implementácie EPRS. Štúdiu pripravili výskumníci Centra pre stratégiu a hodnotiace služby a odovzdám preto slovo ehm, dvom hosťom z tohto centra, ktorí odprezentujú zistenia preskúmania. Pani Južený Laldemos a pán Stefan Krojcer. Obaja boli zapojení do prípravy, vyhodnotenia, implementácie EPRS a v tejto chvíli nám odprezentujú predmetné zistenia. Pani Juženy Laldemos, nech sa páči, máte slovo ako prvá, alebo teda ako prvý, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, ja vlastne, je to pán Krojcer, ja začnem prezentáciou. Máme tu aj ďalšieho kolegu medzi nami a počas štúdie nás podporila organizácia Victim Support Europe. Možno, že by sme mohli prejsť na ďalšiu priesvitku. Um, áno, štúdia v prvom najprv sa dotknem rozsahu štúdie a potom opätovne predstavím smernicu predstavím základné zistenia nášho posúdenia implementácie a potom Južený sa ujme slova následne a predstaví kľúčové zistenia v súvislosti s prirezovými otázkami, ako napríklad individuálne vyhodnotenie, ktoré je teraz povinné v zmysle smernice a dotkne sa aj konkrétnych záležitostí, ako napríklad eh, obeti terorizmu, Následne predstavíme naše závery a odporúčania. <clears throat> Z nášho pohľadu už v mnohých členských štátoch je vidno pozitívny dosah tejto smernice. Eh, ale, a neskôr aj vysvetlíme, čo za tým stojí a samozrejme ponúkneme aj odporúčania, kde a ako vylepšiť implementáciu do budúcna. Takže pokiaľ ide o účel a rozsah, štúdiu za, zadalo výskumné stredisko parlamentu. Mali sme vyhodnotiť implementáciu tejto smernice, ktorá nastavuje minimálne štandardy týkajúcich sa práv podporia ochrany obetí trestnej činnosti. Ako sme postupovali? Vyhodnotili sme transpozíciu kľúčových ustanovení smernice vo všetkých 27 členských štátov, na ktoré sa smernica vzťahuje. Jeden členský štát e, sa nezúčastňuje na implementácii, je to Dánsko, čiže následne sme si vybrali vzorku 12 členských štátov kde sme sa venovali hodnoteniu implementácie. Reprezentatívna, eh, bola to reprezentatívna vzorka, eh, chceli sme sa pozrieť na to, ako to funguje v rámci krajín, ktoré, ktorých eh, právne systémy sa líšia. Išlo o Rakúsko, Belgicko, Českú republiku, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litvu, Polsko, Španielsko a Švédsko Následne sme sa pozreli aj na, na celkovú koherentnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu uvedenej smernice na európskej úrovni. A výskum prebehol medzi júnom a decembrom 2017. Ehm, zorganizovali sme interviu, ehm, zorganizovali sme online prieskum, pracovali sme s rôznymi skupinami a podobne. Smernica nahradila predchádzajúce rámce rozhodnutie z roku 2001. Cieľom je posilnenie práv obetí trestnej činnosti bez hľadu, či sa, či sa trestná činnosť dohrala, v, kde v Európe k tomu došlo, alebo bez hľadu na to, aká je ich národnosť. E, smernica obsahuje širšiu definíciu obete, Čiže ide o každú, teda definuje sa tam obeď, ktorá bola obeťou trestného činu. Zahrnutí sú tam aj zahrnutí sú tam aj rodiny príslušníci v prípade, že trestný čin spôsobil úmrtie. Do novembra 2015 mali členské štáty smernicu transponovať ale mnohé členské štáty ju transponovali až počas uplynulých šiestich mesiacov, čo teda e, nám trošku stiažilo vyhodnocovanie implementácie v praxi. Poprosili sme členské štáty, aby nám poskytli údaje ohľadne prístupu obetí, spravodlivosti a tak ďalej a e, toto nám mali poskytnúť do novembra 2017. Ideme ďalej. Kľúčové zistenia. Zistili sme, ako bolo uvedené, že väčšina členských štátov už v tejto chvíli smernicu transponovalo. Sú tu aj výnimky. Írsko a Slovinsko transponujú smernicu až tento rok. Tie členské štáty, ktoré netransponovali smernicu alebo ju transponovali s omeškaním, prisudili túto situáciu, alebo teda Dôvodom, dôvodom boli komplikácie v rámci národnej legislatívy. My sme zoskupili krajiny do troch kategórií, no a sú tu tie krajiny, ktoré pred eh, zavedením smernice eh, nemali dobre rozvinutý systém podpory obetí, napríklad eh, tam sú Česká republika alebo Litva a v týchto krajinách bol dosah smernice značný. Potom sú tu krajiny, ktoré nealokovali dodatočné zdroje e, na implementáciu smernice, ako napríklad Španielsko, a tam bol dosah smernice limitovaný. A potom sú tu krajiny, ktoré mali už dobre nastavený systém pred e, transponovaním smernice, ako napríklad Rakúsko či Švédsko. No a tam ten kľúčový e, dosah nebol tak o zvýšení úrovne práv, ale, ale, ale, ale skôr o tom, že sa venovali viac jednotlivým typom trestným činom, alebo teda o e, jednotlivé kategórie obeti. Ďakujem veľmi pekne. Južený teraz, nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Tiež sme zistili, že jedna z hlavných inovácií sa týkala ustanovenia interpretácií a transpozícií. Toto bolo jednomyselne transponované vo všetkých členských štátoch EÚ, čo sa vníma ako významný e, pokrok, pretože to nielen e, pokrýva zložitosť cezhraničných zločinov, ale tiež sa to venuje základnému tvrdeniu smernice a síce, že všetci občania musia mať rovnaké práva v prípade, že sa stanú obeťami zločinu bez ohľadu na to, kde sa takýto zločin udial. Ďalšou významnou inováciou je individuálne vyhodnotenie, praktické uplatňovanie E, sa líši v jednotlivých členských štátoch, ale zistili sme, že väčšina členských štátov vynakladá úsilie na rozšírenie tohto individuálneho hodnotenia od konkrétnych druhov obetí na všetky druho, druhy obetí. Tiež sme zistili, že existujú dva rôzne prístupy, ktoré členské štáty zaujímajú na to, aby poskytli podporu obetiam. E, prvým systémom je scenár opt-out. E, asi členský štát automaticky poskytuje podporu obetiam v prípade až, že, až na situáciu, keď sa to zamietne, to platí v Belgicku a Francúzsku napríklad. Ďalším systémom je opt-in. A síce tu je potrebné dobrovoľne sa stať súčasťou systému, aby bolo možné poskytnúť podporu obetiam. To je najmä rozšírené v členských štátoch, kde je nedostatočný systém podpory obetiam. Ďalej smernica tiež posilňuje procedurálne práva ako napríklad právo na kompenzáciu, na dohodu v systéme trestnej spravodlivosti, čo sa týka obetí. Ďakujem. Ďalšiu prísvitku. Zistili sme, že ešte stále sú slabé miesta v systéme podpory obetí. To súvisí najmä s nedostatkami v odvolávacích mechanizmoch. Nie je dostatočne poskytované poradenstvo obetiam aby sa mohli obrátiť na združenia, to znamená, že obete nezískavajú práva, na ktoré majú nárok. A tento fakt znižuje účinnosť smernice. Teda dostupnosť a prístup k eh, podpore je na rozličnej úrovni v jednotlivých členských štátoch a tiež sme zistili, že obete ešte stále nie v plnej miere využívajú svoje práva vzhľadom na to, že ich e, nielen nedostatočne poznajú, ale tiež, že nie sú k dispozícii služby na to, aby ich podporili v tomto ich využívaní práv. Tiež sme zistili, že e, vzdelávanie odborníkov z praxe je dôležité na to, aby sa mohlo konzistentne uplatňovať. E, všetko, čo stanovuje smernica, členské štáty už majú konkrétne vzdelávacie mechanizmy. Nie je to však oplatné úplne všade a ani to nie je poskytované všetkým Súčasťou našej štúdie bolo aj analyzovanie konkrétnych prípadov, najskôr obete terorizmu. To zahrňa dosť značné cezhraničné aspekty. Napríklad pri nedávnych teroristických útokoch v Barcelone eh, tam bolo zastúpených viac ako 18 národností. Každá krajina má však svoje vlastné systémy vyhodnocovania možnosti a potrieb obeť, ale obete terorizmu, čo je dôležité, vo všeobecnosti nemajú e, žiadny osobitný systém podpory. Tiež sme zistili, že vzhľadom na nedávny nárast teroristických útokov v Európe e, to vytvára sú dynamiku. Diskutuje sa o potrebe zmeny. Členské štáty taktiež prijednávajú svoje národné rámce, prispôsobujú ich týmto novým okolnostiam. sme zistili, že Francúzsko a Belgicko sú krajiny, ktoré boli najiniciatívnejšie a predložili konkrétne zmeny vo svojich národných systémov. Čo sa týka rodovo podmieneného násilia, tu sme zistili, že tu sa poskytuje, teda je k dispozícii podpora, ale aj tu e, sa neinformuje o všetkých prípadoch, najmä čo sa týka prípadov domáceho násilia v EÚ. Tiež sme zistili, že nie je často e, špecifická podpora k dispozícii pre konkrétne obete konkrétnych e, druhov zločinov. Tiež sme na záver skonštatovali, že smernica zavádza významné inovácie do praxe, ale dopady sú na rozličnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Taktiež je dôležité poznamenať, že mnoho členských štátov sa ešte stále e, spolieha na činnosť mimovládok, na dobrovoľných e, pracovníkov vo vyhodnocovaní situácie. Znamená to, že tieto služby nemajú dostatočné financovanie ani personálne pokrytie. Čo sa týka našich odporúčaní, mala by sa venovať pozornosť najmä zvyšovaniu povedomia u obetí, nielen čo sa týka ich práv, ale tiež čo sa týka služieb, ktoré sú k dispozícii, aby sa dostali k týmto právam. E, obete by mali predovšetkým poznať svoje práva a tiež na koho sa môžu obrátiť. Tiež by e, sa malo lepšie zajaciť označenie služieb. Napríklad v Maďarsku takýto proces prebieha ako som už spomenula, budovanie kapacít, taktiež vzdelávanie, obená príprava odborníkov by tiež sa malo viac rozšíriť ďalej podpora, in, informovanie o zločinoch. Členské štáty by sa mali zamerať na rovnaký prístup ku všetkým druhom obetí bez ohľadu na druh trestnej činnosti. Ďakujem pekne. Ešte jeden doplnok, ak dovolíte. Aby som to zhrnul, zistili sme, že smernica už preukázala pozitívne dopady v mnohých členských štátoch, ale vzhľadom na nedávne e, transpozície v niektorých členských štátoch e, len čas ukáže, nakoľko sa to prejaví v praxi postupom času. Zrejme by bolo vhodné vyhodnotiť o niekoľko rokov pokrok dosiahnutý opäť. Ďakujeme pekne. E, pán pán Krojcer a pani Demos, za vašu prezentáciu. A teraz sa obraciam na spravodajcov, na spravodajkyne, najskôr pani Teresa Jiménez Bercil Barrio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým prítomným Ide o veľmi dôležitú tému. naši eh, hostia už eh, hovorili o dôležitosti tejto témy, hovorili o, o dôležitosti jednotlivých aspektov. Mm, sme, sme, eh, sme veľmi radi, že tu máme medzi sebou pani koordinátorku, ktorá bojuje za práva obetí. Máme, máme, máme tu aj medzi nami obeť obeť teroristického útoku Bruselu z Maďarska. Máme tu ďalšiu obeť teroristického útoku. Máme tu expertant na terorizmus zo Španielska a tiež, nám, tiež sa s nami podelia o svoje skúsenosti. Zároveň by som veľmi pekne poďakovala eh, parlamentnému útvaru, ktorý sa venoval posúdeniu vzhľadom na to, že komisia nám ešte správu o implementácii nepredložila, tak eh, správu, ktorú pripravilo EPRS, eh, tá bola veľmi užitočná odkedy som prišla do parlamentu, eh, alebo keď som prišla do parlamentu, tak žiadna legislatíva k problematike obetí neexistovala a vtedy sme diskutovali ešte s komisárkou Redingovou o tzv. balíčku pre eh, na podporu obetiam. Každý sa môže stať obeťou a tých obetí za rok v Európskej únie, už či ide o nejaký, bez ohľadu na, na dimenziu trestného činu, tých, ten počet tých obetí je každý rok veľmi vysoký. Ja som bola spravodajkyňou za Libe a, a pamätám si, um, ako sme bojovali počas trialógov za práva obetí. Mm, podarilo sa nám dosiahnuť tie základné veci, E, tzv. tie minimálne štandardy, minimálne normy, ale to tiež nebolo ľahké, čiže aby ti rozumeli, aby rozumeli tomu, čo hovoríš, keď si sa stal obeťou nejakého trestného činu a akým spôsobom by to všetko malo prebehnúť na policii a tak ďalej. Ďalej, Dôležité je dostať informácie o tom, aké sú práva obete, pretože keď dôjde k tomu momentu, keď nastane chaos a e, obeď nevie, kde sa nachádza a to je práve ten, ten moment, tá chvíľa, kedy kedy samozrejme nie je ľahké pre nich vedieť, ako postupovať. V niektorých krajinách ani papier nedostanú do ruky nevedia, ako majú následne žiadať o kompenzáciu. Tlmočenie, preklady, teda získať informácie o súdnom procese a získať prístup eh, k službám obetiam. ja si myslím, že ďalšou veľmi dôležitou vecou je individual assessment, teda to individuálne posúdenie, na základe ktorého je potrebné vedieť porozumieť individuálnym potrebám každej z obetí. Ale forma, akým spôsobom sa často vykonáva toto posúdenie, ako bolo už povedané, sa líši štát od štátu. V niektorom štáte je to dokonca um, iné. V jednom regióne a potom idete do ďalšieho regiónu a situácia alebo postup je diametrálne odlišný. Takže aj to treba pripomenúť. Ja si myslím, že štáty jednoducho neakceptujú svoju zodpovednosť, e, pokiaľ ide napríklad o obete terorizmu, ale musia akceptovať, že oni sú tými zodpovednými za obete. Ďalšia vec, ďalšia dôležitá vec, za ktorú, za ktorú teda ktorá bude súčasťou novej správy. To sú tie informačné kampane, tzv. awareness raising campaigns, ktoré sprevádzajú, implement, mali sprevádzovať implementáciu, implementáciu smernice. Obeď musí rozumieť tomu, o čo ide. E, o týchto veciach sa vôbec nehovorí v médiách. Obeď nevie, že má takéto práva. Chýbajú nám aj finančné prostriedky, chýba aj koordinácia medzi jednotlivými zložkami, teda medzi políciou, eh, justičnými orgánmi, možno polícia vie niečo, nevie to súdca a tak ďalej, čiže reťazec sa tým prerušuje. Potom chýbajú informácie aj pre odborníkov. Nož a toto všetko čo spoločne s ďalšou spravodajkňou pani Mlinár si myslíme, že treba zdôrazniť v správe o implementácii smernice. Čiže treba poukázať na tieto nedostatky. Záverom ešte by som uviedla, že by tam mali byť aj odporúčania, najmä pokiaľ ide o obete terorizmu. Bolo bolo, samozrejme, vieme, že um, tých skúseností s obeťami terorizmu um, predtým veľa nebolo, ale my bohužiaľ v Španielsku um, máme skúsenosti s... Viete, že príslu, môj rodinný príslušník bol obeťou terorizmu, takže bol to môj, bol to môj brat, ale v prípade mnohých ďalších osôb, napríklad e, máme tu e, nášho hostia zo Španielska, e, čiže ktokoľvek sa môže stať obeťou. A počas tých nedávnych teroristických útokov v Európe sme boli svetkom absolútneho nedostatku podpory obetiam. v rámci, pred, v rámci belgického parlamentu sa mnohé obete sťažovali, že nedostali vôbec žiadnu podporu. No ale to je poľutovania hodné, pretože smernica už existovala a štáty vedeli, že musia implementovať túto smernicu, ale, neur, ale ne, ne, nevzali na seba patričnú zodpovednosť. Poisťovne sú zodpovedné takisto, ale v poriadku, to sú súkromné podniky, ale nie, sú, poisťov, ale nejde o to, že poisťovňa by mala niečo robiť. Je to štát, ktorý musí na seba zobrať musí na seba prevziať zodpovednosť. A už je čas, aby prevzali túto zodpovednosť na seba. Teda, aby sme sa vyhli situáciám, kedy chýba ochrana e, obetí terorizmu preto musíme propagovať a oboznamovať sti- musíme oboznámovať s právami obeti a tak ďalej, aby, aby jednoducho aby jednoducho tá osoba sa neposúvala od jedného lekára k druhému a stále jej to pripomínalo tú situáciu, čiže potrebujú psychologickú, emotívnu podporu, aby jednoducho tieto obete mu prekonali tú traumu. Takže potrebujeme naozaj odbornú rehabilitačnú pomoc, aby tie obete, ktoré utrpeli škodu, aby mohli nájsť novú prácu, respektíve aby, ak je potrebné, mohli zmeniť zamestnanie. Potrebujeme naliehavú telefonickú linku, aby bolo, aby, aby bolo možné skoordinovať jednotlivé e, zložky Viete, že často Viete, že často sú obeťami teroristického útoku rozličné národnosti, čiže um, musí byť možné si uh, overiť telefonicky a tak ďalej. Máme tu máme tu hosti, obete terorizmu, ktoré, ktoré sa s nami podelia o svoje skúsenosti. Myslím si ale, že celkovo možno povedať, že nás čaká obrovský kus cesty dosiahnuť to, čo sme si predsazali. Ja si myslím, že tí všetci, čo sme tu prítomní, musíme pracovať, aby sme im poskytli všetkým podporu, ktorú si zasluhujú. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pani spravodajkyňa ako spravodajkyňa za výbor Libe. A teraz eh, dostáva slovo pani Mlinár za FAM komity. Pán Bíber, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem aj našim hostom za zorganizovanie tohto podujatia. Sa chcem poďakovať aj organizátorom. Chcela by som nadviazať eh, na vyjadrenia svojej drahej kolegyne Echimnes um, eh, ja som súčasťou eh, tohto procesu, ktorá pokrýva skôr eh, ten ženský aspekt, keby som to mohla takto povedať. Chcela by som najskôr predniesť všeobecnú poznámku. Som právnička. Musíme si uvedomiť, že spoločnosť sa viac zameriava na páchateľa. Takáto je tendencia zamerať sa viac na páchateľa aby on sa vrátil späť do života, do spoločnosti. Často však zabúdame na to, ako je na tom obeď. Myslím, že to zatiaľ chýba po všetkých legislatívnych systémoch všetkých členských štátov. Myslím, že je najvyšší čas doplniť tento nedostatok. Spomenuli ste vo vašej prezentácii na úvod jednu dôležitú vec a síce, že sa nedostatočne oznamujú prípady domáceho násilia. A to je fenomén, ktorý sa vyskytuje vo všetkých členských štátoch, vo všetkých e, kruhoch spoločnosti. Domáce násilie je problémom dlhodobo. Snažíme sa proti nemu bojovať, ale ani zďaleka ešte nie sme v cieli našej cesty obchodovania s ľudskými bytostiami, najmä ženy sú obeťami tohto fenoménu. V tomto kontexte sa chcem opýtať na jednu vec. Nedávno sa v médiách objavili správy, ale zatiaľ sme to ešte nepokryli tu v parlamente. Pripravuje sa k tomu otázka na zodpovedanie, ale ešte sa o tom nezačalo diskutovať tu v parlamente. Konkrétne mám na mysli obchodovanie s ľudskými bytostiami v kontexte sezónnych pracovníkov. Tu vidíme, že ženy, občania EÚ, prevažne sa v podstate využívajú ako otroci v našich členských štátoch. A to je skupina obetí, ktoré sú úplne zabudnuté. Musíme viesť diskusiu aj tu v parlamente o tejto téme. Na budúci týždeň by sa to malo dostať do plena táto otázka na ústne zodpovedanie. Chcem sa opýtať, máte nejaké konkrétne čísla? Máte nejaký konkrétnejší prehľad o tom, aký je rozsah tohto problému? Samozrejme je e, závažnejší tento problém ešte o to, že máme v praxi smernicu, máme legislatívu, ktorá pokrýva práva týchto ľudí. Teda teoreticky je to pokryté, ale v praxi sú obrovské nedostatky. Môžeme mať úplne dokonalú legislatívu, ale ak sa to nebude plniť v praxi, tak e, ten prínos e, bude nulový a nebudeme schopní ponúknuť ochranu našim obetiam. Teda chcem sa opýtať, či ste sa na to zamerali aj, či o tom máte nejaký konkrétny prehľad. Ja sa pokúsim presadiť e, túto tému aj do mojej časti správy. Ďakujeme pekne, pani Mlinár. Chcem sa opýtať e, tiež e, komisie, či by chcela vystúpiť. Nech sa páči pani Katarína Janecka, ktorá vedie oddelenie pre práva obetí v DG Just. Um, uh, the Commission would like to um, welcome the report of... Ja by som rada privítala túto správu parlamentu. Uh, Domnívam sa, že poskytuje množstvo cených informácií k tomu, ako tento významný nástroj v oblasti práv obetí sa implementuje v členských štátoch. Transposition, uh, tak aby sa mohla dosiahnuť plná transpozícia a tohto významného nástroja e, musíme to aj my na úrovni komisie vnímať ako prírodu, aj to aj robíme. Už veľmi rýchlo, v januári 2016 sme otvorili 16 konaní vo veci porušenia proti členským štátom, ktoré neinformovali včas o tom, aké národné opatrenia prijali v transpozícii tejto smernice. Niektoré si to konanie veci porušenia žiaľ ešte stále sú otvorené a ešte stále štyri členské štáty netransponovali v plnej miere túto smernicu do svojej legislatívy, teda ešte stále e, platí, že sa veľmi usilovne snažíme o to, aby tento proces bol uzavretý v transpozícii a taktiež, aby prebehol správne a tiež, aby sa spernica správne vykladala v praxi. Je to veľmi významný nástroj, je to obrovský prínos, e, ktorý mení nielen národné, národné trestné konania, ale tiež vyžaduje od členských štátov, aby e, zaviedli mnoho administratívnych opatrení, tak aby tieto ustanovenia boli správnym spôsobom uplatňované v praxi. Vyžaduje si to tiež, aby členské štáty nielen transponovali konkrétne ustanovenia do národnej legislatívy, do eh, trestných zákonníkov, do um, zákonníkov do súboru práv obetí, ale tiež si to vyžaduje eh, často rôzne ďalšie ustanovenia. Členské štáty často sú nutené vytvoriť systém podpory obetiam, konkrétne podporné služby, vzdelávacie, opat- vzdelávacie podujatia pre všetky osoby, ktoré sú v kontakte s obeťami. Môžem uvedť niekoľko príkladov. Na tomto mieste teda súčasťou týchto konaní vojci porušenia sú aj externé štúdie, tak aby sme lepšie pochopili rozsah situácie z hľadiska úplnosti transpozície komisia tiež vedie konštruktívny dialog s členskými štátmi. Našim cieľom totiž nie je, aby čo najviac členských štátov e, bolo zažalovaných tejto veci. Našim cieľom, primárnym cieľom je vytvoriť e, taký systém, aby sa smerica transponovala v praxi a aby fungovala čo najefektívnejšie v praxi. Teda v rámci tohto konštruktívneho dialógu Máme viacero iniciatív členskými štátmi, napríklad 29. januára komisia organizuje konferenciu na vysokej úrovni o právach obetí. Chceme tu prejednať implementáciu tejto smernice, tiež sa chceme venovať tomu, ako smernica sa implementuje v členských štátoch. Táto konferencia bude otvorená našou komisárkou, čo dokazuje jej podporu a tiež to dokazuje, aký význam ona pripisuje tejto téme. Tiež sme do toho zapojili aj bulharské predsedníctvo. Bude tam bulharský minister spravodlivosti. Okrem toho tiež e, komisia spolupracuje s Európskou sieťou pre práva obeti. Je to sieť, ktorú financuje čiastočne komisia z programu JUST tu sú zoskupení národní experti z Ministerstie spravodlivosti a cieľom je eh, vymieňať si osvedčené postupy a tiež pomáhať si navzájom v implementovaní tohto zložitého nástroja. Tiež máme eh, široký politický prístup. Tam, kde je to možné, sa snažíme zamýšľať nad tým, ako zaistiť, aby aj obete, ktoré majú osobitné potreby, aby mali k dispozícii presne e, na mieru podporu, aby to zapadalo do jednotlivých druhov kategórií obetí, obete terorizmu napríklad a podobne. Ďalej kompenzácia obetiam terorizmu. Aj toto je jedna z hlavných priorit komisie v súčasnosti. Predseda Juncker nedávno E, vymenoval pani Vilke za svoju poradkyňu pre kompenzáciu obete terorizmu. Toto všetko dokazuje, že sa veľmi intenzívne venujeme otázkam práva obetí a tiež správnej transpozície a uplatňovania tejto smernice. Je to jedna z našich priorít. Ďakujem. Ďakujeme. Už máme dosť málo času, ale predsa len dám slovo aj tým spravodajcom ostatným poslancom. Vidím, že sa hlási o slovo pani Kozlovská Jarevič. Nech sa páči. A tiež chcem požiadať členov výboru, aby sa obmedzili o svojich vystúpeniach na maximálne dve minúty. Ďakujem. Pán predsedajúci a pani predsedajúca, e, za toto vypočutie, za to, že dostávam slovo. Chcela by som vystúpiť v mene pani Koracie Bild, ktorá je našou tenevou spravodajkyňou za EPP. Chcela by som sa neskôr poďakovať Európskej komisii za túto smernicu aj za všetky kroky, ktoré sa týkajú e, ochrany obetí. Ale tiež sa chcem poďakovať e, nášmu oddeleniu EPRS za túto vynikajúcu správu o implementácii smernice. Táto správa je naozaj veľmi podrobná a profesionálna a tiež chcem zablahovať všetkým krajinám, ktorým sa podarilo túto smernicu úspešne transponovať. Myslím si, že napriek omeškania, majú s tým problémom. V skutočnosti si myslím, že tento proces prebieha relatívne dobre. Tiež eh, by som chcela vyzdvihnúť činnosť mimovládok, rôznych iných inštitúcií, ktoré sa denodene venujú obetiam a poskytujú im podporu. A tiež by som chcela aj poskytnúť našu podporu a spoluprácu aj zo strany kolegyne Korace Vild a všetkých ostatných poslancov ak bude nejaký konkrétny návrh, čo by sme mohli urobiť na podporu obeti, veľmi radi to urobíme. Chcem sa tiež poďakovať našim rečníkom a taktiež obom kolegyňam spravodajkyniam. To sú ľudia, ktorí e, sú veľmi aktívni, vždy sa zúčastňujú všetkých podujatí, vystupujú na vypočutiach a je to téma, ktorá je veľmi blízka. Chcela by som na záver uvieť, že táto smernica je veľmi dobrým príkladom istej konsolidácie, harmonizácie trestnej legislatívy v EÚ. Komisárka Redingová to dokázala, keď pôsobila komisie. Myslím, že táto smernica dokazuje jasne, že násilie na obetiach často je násilím na ženách. Teda je tu jednoznačne prítomný tento rodový aspekt. A tiež Máme aj e, právny terminologický aparát, ktorý sa týka rodového násilia, to je dôležité. Ďalej viktimizácia, sekundárna viktimizácia, ďalej otázka psychických problémov obetí, aj toto je veľmi dobre rozpracované, ale musím povedať, že hoci legislatíva je dobrá, nie je dokonalá, pretože je to poznačené rôznymi stereotypmi a taktiež výchovou. Aj na tomto by sme mali teda popracovať. Ďakujeme pekne pani Kozlovská Rejevič. Teraz pani Anna Het. Nech sa páči, na dve minúty. Yeah, I will. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ledamöter och andra här. Ehm, Min kollega här sa att det finns ungefär 65 miljoner brottsoffer i Europa varje år. Ďakujem. Chcel by som poďakovať za tieto prezentácie. Myslím si, že kolegovia prispeli hodnotným spôsobom. Čo sa týka tých čísel a obetí, mm, myslím, že je možné pozrieť sa na istý systém, ktorý sa týka poskytovania práv obetiam. Dúfam, či to ide napriamo, vieš. Sú nejaké problémy s tlmočením? Pýta sa rečnička, funguje všetko? Ide o 75 miliónov. Ide o 75 miliónov. Teda bolo to ešte viac, než som pôvodne tvrdila. Kolegyňa spomenula otázku obchodu s ľudskými bytostiami. Ja som sa 10 e, rokov tejto téme venovala. Venovala som sa boju proti obchodu s ľudskými bytostiami. Máme legislatívu z rokov 2011-2012, podľa ktorej by sa mali chrániť lepšie obete zločinu. V priebehu rokov sa vypracovali rôzne stratégie, e, na boj proti obchodným ľudskými bytostiami a to je jedna forma tlaku na členské štáty. Žiaľ, komisia E, nepredložila novú stratégiu na boj proti obchodu s ľudskými bytostiami, aj keď posledná stratégia vypršala aj platnosť v roku 2016. Nová stratégia nebola predložená a to vyvoláva e, istý signál od komisie členským štátom, že v podstate zločinnosť akoby nebola až taká dôležitá. Je potrebné e, pozrieť sa na to, ako presnú podobu má legislatíva aj z tohto pohľadu. Ešte by som chcela položiť otázku, ak dovolíte. Konkrétne, um, nespomínam sa, ktorú organizáciu zastupujete vy, ktorí ste predkladali výsledky tej štúdie. Chcem sa vás opýtať, v tejto štúdii máte konkrétne k dispozícii nejaké štatistiky, ktoré by e, popisovali e, rozdelenie počtu obetí na mužov a ženy. To by bolo zaujímavé z hľadiska toho, čo povedali už kolegyne. E, vzhľadom na to, že väčšina obetí sú ženy, často ide o, dajme tomu, domáce násilie, obchode ľudskými bytostiami, tam sú to predovšetkým ženy. Máte k tomu nejaké čísla? Ďakujeme. Nevidím žiadnych ďalších členov výboru. Sú odborníci ochotní veľmi stručne odpovedať, pretože potrebujeme čas aj na druhý panel. Áno, ja by som mohol odpovedať na e, tie prvé otázky. Nemáme žiadne štatistiky. Bohužiaľ, my sme sa zamerali na praktickú aplikáciu v teréne a nie až tak veľmi na posúdenie rozsahu problému. Chcel by som však poukázať na dôležitý aspekt našej správy. Ide o kľúčovú štúdiu obetí násilia vychádzajúcich z rodových otázok, ako sa tým zaoberali orgány, takisto aj medzi utečencami. Táto smernica sa totiž týka všetkých obetí bez ohľadu na národnosť, dokonca zahrňa aj mm, obete z tretich krajín. Nezískali sme žiadne dôkazy o tom, že by obete tzv. falošnej prostitúcie a prevádzačstva boli neskôr e, obžalovaní z toho, že nelegálne prekročili hranice a že by zažili druhotnú viktimizáciu. Takže nemáme e, informácie o štatistikách, ale máme jednotlivé individuálne prípady podchytené, že existujú špecifické problémy s násilím vychádzajúcich z rodu, z rodových otázok. Áno, aj pán Depre si žela prehovoriť. Iba stručne prosím vás, lebo naozaj čas vypršal. Ďakujem. Nemohol som zúčastniť sa celej e, e, tejto časti stretnutia, nemôžem ani ostať už dlhšie. Chcel by som však položiť jednu otázku. Jeden z závažných problémov, ktorý sme skonštatovali pri teroristických útokoch e, vo Francúzsku a Belgicku, a e, bol rovnaký prístup k všetkým občanom bez ohľadu na ich e, krajinu pôvodu. V Belgicku napríklad pri pri príležitosti toho veľkého útoku na letisku a v metre Išlo o obete 24 národností. Súbor pravidiel doteraz nezavezuje všetky členské štáty, aby pristupovali k všetkým obetiam rovnako a teda teraz sa to už zavádza ako zmena. Venujete sa aj tomuto problému? Aj tak totiž sú ešte tri problémy, ktoré nie sú doriešené. Poprvé, odškodnenie obetí, a to zo strany krajiny, ktoré prebehol atentát, ale keď sa vrátia domov do svojej krajiny, tam neexistuje harmonizácia. Systémy sú ešte stále príliš rozmanité. Aj tento problém by sa mal nejakým spôsobom teda riešiť ďalej. Po druhé, vo Francúzsku existuje nejaký záručný fond. Ja napríklad som za vytvorenie takéhoto záručného fondu aj na úrovni EÚ. Tak by sme si mohli byť istí, že postupy odškodňovania neboli možno harmonizované, ale zorganizované mimoria, a, a minimálne na takéto európskej úrovni. Pretože takýto teroristický útok sa netýka len útoku na obete, ale je to útok na naše základné hodnoty, európske hodnoty, teda akýkoľvek mechanizmus solidarity by bol podľa mňa na mieste. A ešte je tu ďalší aspekt, podľa mňa tiež dôležitý, a síce ide o problém rozdielov v systémoch sociálneho zabezpečenia, čo nadvezuje na tú prvú vec, ktorú som povedal, teda konkrétna otázka na správodajkyňu, či v správe, ktorú chcete vypracovať, plánujete predložiť odporúčanie k vytvoreniu Európskeho mechanizmu solidarity v oblasti e, poskytovania pomoci obetiam. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán Depre. Naozaj to bolo dôležité a teda chce niekto reagovať z vás? Vstupím po španielsky. My sme mali ťažkosti pri tej prvej správe. Pán predseda upozorňuje, aby rečnička využila iný mikrofón, keďže tak zdá sa, že už je to v poriadku. V správe, so správou eh, sme mali trošku ťažkosti, pokiaľ išlo o zaradenie eh, obetí terorizmu do samotnej správy a preto, ako viete, v správe o boji proti terorizmu ja som, ja som k tejto správe predložila 31 pozmenujúcich návrhov. Išlo o návrhy harmonizácie jednotlivých aspektov, o ktorých sme tu hovorili. Áno, počas revízie, pri implementácii samozrejme budeme bojovať za to, aby existovala určitá bezpečnosť, určitý počet bezpečia, aby, aby jednoducho neexistovali tie rozdiely medzi jednotlivými štátmi, aby sme mohli zaručiť určité minimum. A každá krajina musí samozrejme nejaký garančný fond. E, tento námet určite nie je zlým nápadom. Možno, že by sme mohli na tom trošku zapracovať a uberať sa touto cestou. Ďakujem. Ďakujem za reakcie, ďakujem všetkým odborníkom, ktorí sa zúčastnili na diskusii. Nech sa páči, máte slovo. A teraz sa presunieme k druhému panelu. Budeme hovoriť o ochrane a podpore obetí. Máme to potešenie vítať medzi nami pani doktorku Miriam Vesteliadu, ktorá je koordinátorkou v tejto veci. Máte slovo na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem obom výborom za konzistentnosť a za to, že poslankyni a poslanci sa naozaj tak vytrvalo zaoberajú touto zásadnou záležitosťou. Samozrejme, že smernica o ochrane obetí pokrýva šir, širší rozsah o, o pašovaní, prevádzactve. To je ďalšia smernica, musíme sa odvolávať na obe. Máme však e, potrebu sústrediť sa na obeď, aby ona bola centrom v roku 2011 sa začalo volať po bezpodmienečnej ochrane obetí a chcem byť opatrná, keď hovorím, pretože sme v procesa verifikovania súladu jednotlivých členských štátov EÚ so smernicou proti prevádzactvu a chcem komisii poďakovať za to, že takto pracuje na tejto smernici od roku 2017. Nechcem opakovať e, veci, ktoré tu už ale chcem len pripomenúť, že prevádzačstvo je a e, pašovanie ľudských bytostí je porušovanie ľudských práv. Je to ľudské právo, ktoré je porušené a pre tých, ktorí sa podielajú na tomto organizovanom zločine, je to vysoko e, zisková činnosť. V tomto prípade hovoríme o nakupovaní a predaji ľudí za účelom vykoristovania. A naozaj to je zásadné pamätať na to, čo to vlastne je. A pamätajte, kto sú obete. V prípade e, pašovania dve tretiny obetí sú ženy, dievčatá. A treba to povedať, obete sexuálneho vykoristovania, e, obete vykoristovania v práci, tam ich je 21%, a čo to je viac e, druhov vykoristovania ľudí. V roku 2016 IOM identifikovala 11 tisíc eh, nigerijských žien a dievčat, ktoré cez Líbiu prišli do Únie, do Talianska konkrétne. 80% z nich sa stalo obeťou eh, sexuálneho vykoristovania. To je iba za jeden rok. Bolo, bol 600-percentný vzostup od roku 2014 v roku 2017. Keď hovoríme o obetiach, treba pamätať na, ten, na tieto astronomické čísla eh, ľudí, ktorí trpia sú to čísla, ktoré sa stále zvyšujú a chcem aj súhlasiť s ctenými poslankyňami a poslancami, keď hovoríme o sezónnych pracovníkoch. Dve tretiny sezónnych pracovníkov, ktoré boli identifikovaní v EÚ, sú z EÚ, najmä z Rumunska, Bulharska, Holandska, Maďarska a Poľska. Je dôležité pamätať na to, že to nie je fenomén pristahovalectva migrácie ako takej, je to širší rozsah s ktorým sa, tu, ktorým sa tu musíme zaoberať. A myslím si, že je dôležité pamätať i na to, že obete jednoducho tie sú až na konci dôležitosti. Pre nečasto prichádza pomoc neskoro. Obete e, pašovania často zostávajú bez zisku, bez žiadnych transakcií. Oni nemajú na to žiaden zisk, niekto iných využíva. Oni sú vlastne uh, takým materiálom pre tých, ktorých zne, zneužívajú, vykoristujú. Chcem pripomenúť poslankyňam a poslancom, že výzva je implementácia a nie je právo, samotné právo je dostatočné, inovatívne, e, perspektívne, sústredené na obete a 8 rokov sa už aplikuje, takže zdá sa, že je veľmi moderné a dobre napísané. Už pred 8 rokmi to tak bolo. Máme správu o transpozícii tejto smernice, ale nemáme správu o tom, ako sa uplatňuje v praxi. A vždy trváme na tom, že až implementácia v praxi je dôležitá. Vieme zo správy, že boli mnohé úsilia zo strany členských štátov EU. Ale ešte stále je tu obrovský priestor na zlepšenie. Chcem zdôrazniť iba niečo, čo sa týka bezpodmienečného prístupu k asistencii a pomoci obetiam. Nesmie to byť podmienené ochotou obete spolupracovať na vyšetrovaní e, ich e, tých, ktorých zneužívajú. Nie, toto je naozaj bezpodmienečné a zostáva to výzvou. Máme tu platformu proti e, pašovaniu ľudí, pašovaniu ľudských bytostí. Sú tam mimovládky na tejto platforme mnohé a obete e, sú naozaj v centre aktivít týchto mimovládok, ich práva sú v centre a ľudia pomáhajú obetiam prevádzačstva a pašovania. E, čo robí občianská spoločnosť? A citujem zo správy. Ide tu o identifikovanie detí ako obete pašovania ľudských bytostí. A je tu neadekvátne nachádzanie riešení pre takéto obete, o tom vieme, pretože väčšina obetí pašovania ľudských bytostí nie sú vôbec identifikované a teda nemajú prístup k svojim právam. Z tohto treba vychádzať ako zo základného východiska. Nemajú právo na kompenzáciu, nie je to dostatok ubytovacích kapacít a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi dlhý zoznam, ktorý sa monitoruje. Komisia samozrejme je pripravená podporiť členské štáty EÚ v implementácii tej smernice a samozrejme sa tu monitoruje podľa možností, podľa právomoci a podľa toho, aké náležité aktivity je možné urobiť. Skontrolovali sme stratégiu Európy na roky 2012 a 2016 a to, čo dokázala. Dokázala dosť, prispela k mnohým veciam. Je to dôkaz toho, že práva obeti naozaj E, sú na programe diania. Máme tu vysokorizikové skupiny, ako napríklad deti. Publikovali sme spolu s Agentúrou pre ľudské práva manuál pre asistenciu deťom. Máme tu usmerenia pre identifikáciu obetí pašovania. Máme tu teda vlastne zoznam práv únijných a zoznam obetí. Máme tu aj štúdie týkajúce sa rodových otázok. Tie sme publikovali. Zdôrazňujeme vždy dôležitosť mechanizmov E, ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch EÚ a dokážu podchytiť obeď a potom ju poslať e, do tej organizácie, do toho orgánu, ktorá im presne môže cieľene pomôcť. Takže rozbijame spolupracujúce modely, kooperačné modely, aj cezhraničné odosielanie alebo referovanie týchto obetí ďalej. Publikujeme záležitosti, dokumenty, naše nové priority a jedna z kľúčových priorit pre nás je presne poskytnutie lepšieho prístupu, sprístupnenie všetkých týchto možností obetiam pašovania zneužívaným obetiam. čo skoro sa dostanú tieto dokumenty aj do parlamentu. Ale trváme v týchto našich vyjadreniach na tom, že obete musia byť identifikované, musí sa s ním zaobchádzať ako s niekým, kto je, má svoju hodnotu a musia im byť sprístupnené možnosti dožadovať sa svojich práv a tieto práva musia byť aj v praxi uplatňované. Záverom chcem povedať niekoľko slov k tomu, ako to, že máme takú dobrú legislatívu, chcem poďakovať parlamentu za takúto legislatívu a za záväzky, ktoré stále sa snažia si dávať a dodržiavať ich. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale ako to, že pri takejto dobrej legislatíve pokrivkáva implementácia v praxi? uplatňovanie v praxi. Pre obete je často prineskoro, keď sa príde na nejaký incident, takže sa treba zúčastňovať hlavne na prevencii. Pamätajme, že tieto zločiny produkujú astronomické zisky. Máme správy, ktoré opisujú existujúce národné práva v EÚ, ktoré kriminalizujú používanie služieb obetí týchto trestných činností a vieme zo správy, že máme rozličné zákony v členských štátoch EÚ, ktoré nevždy e, prispievajú k odrádzaniu. Nie je obeď, pokiaľ ju niekto nezneužíva. Nie je obeď bez páchateľa, nie je obeď bez ziskov, ktoré ryžujú iní na tejto obeti. A obeď niekedy ani nevie, že je obeťou. Máme zákony, ale sú všeobecné a nemáme niektoré konkrétne klauzuly v zákonoch, ktoré sú veľmi potrebné, konkrétne ustanovenia. Komisia mnohokrát povedala, že nie je možné kultúru beztrestnosti šíriť ďalej. Nie je možná takáto kultúra v Únii a tu musíme zastaviť čo najskôr. 4. decembra sme odprezentovali toto zistenie. Nikto s tým asi nemôže, hádam nesúhlasiť, že táto kultúra beztrestnosti môže pokračovať ďalej, pretože máme dobre nastavené nástroje, máme procesy, máme zistenia, máme legisláciu, ale v praxi ochrana ľudí pred pašovaním, ich integrácia, ich asistencia týmto obetiam to stále pokrivkáva v tejto hroznej, e, hroznej sústave prepojených trestných činov. Dúfam, že tieto dva e, výbory úprimne budú ďalej pracovať na tejto tematike. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz by som rád pozval pána Lavier de Spada, ktorý bol ako vojak, zúčastnil sa na niekoľkých zisťovaniach nech sa páči, máte slovo. Ja sa zameriam na dve základné témy počas svojho vystúpenia. V prvom rade ide o, pôjde o formu, akou, alebo v rámci ktorej sa riešili problémy obetí v Baskicku a budem sa venovať aj ďalším zákonným potrebným veciam ktoré sa týkajú obetí. Pokiaľ ide o Baskicko ako také a pokiaľ ide o špecifický prípad Španielska, ako veľmi dobre viete, tak eh, v Španielsku viac ako 50 rokov no, Španielsko viac ako 50 rokov trpelo teroristickými útokmi. Počas eh, tohto obdobia prišlo o život vyše 800 ľudí, boli spôsobené materiálne škody a tak ďalej. Ja, ja by som sa teraz e, zacelil na to, akým spôsobom e, bola implementovaná podpora obetiam v Baskicku. Treba mať na zreteli že pochopiteľne teroristický útok spôsobuje obrovskú traumu aj rodinným príslušníkom. Ehm, často a určite ide o skutok, ktorý ako osoba neočakávate, preto to vo vás spôsobuje újmu. A teroristický útok e, spôsobuje akési rozlomenie bezpečnosti alebo pocitu, pocitu bezpečia osôb e, a osoby preto strácajú dôveru v systém, um, v ostatné osoby strácajú svoje ideály, jednoducho osoby strácajú svoju integritu. Um, hovorím to na základe štúdie, ktorá bola publikovaná. No a pokiaľ ide o obete teroristických útokov, tie potrebujú veľmi konkrétnu a špecifickú pomoc, pretože pretože potrebujú podporu rodiny, potrebujú sociálnu podporu a potrebujú, pod, potrebujú mať pocit, že dokážu pokračovať vo svojom e, živote potrebujú prekonať traumu, ktorú zažili. To znamená, že úloha spoločnosti je zásadná. Predstavuje to eh, chrbtovú kosť celého, celého súboru opatrení na podporu týmto obetiam. Hovoril som už eh, o tom, že v Španielsku toto obdobie trvalo viac ako 50 rokov a tá situácia v Baskicku a celkový dosah na obete um, mal špecifický charakter, pretože obete z veľkej časti sa uh, sa mohli oprieť len o podporu svojej rodiny, svojich priateľov. A, on, a len nedávno, alebo donedávna, uh, bolo veľmi ťažké hľadať podporu aj mimo rodiny, aj mimo kruhu priateľov. Preto si myslím, že e, dochádzalo k oveľa väčšej dis- viktimizácii v Baskicku, než dochádzalo v inej časti Španielska. Okrem toho musím ešte uh, Okrem toho musíme ešte hovoriť o tom, že často chýbal súcit s týmito, s týmito obeťami. Čiže to všetko prispievalo k veľkej viktimizácii, chýbala podpora zo strany spoločnosti. A skutočne e, tieto obete sa mohli opierať len o svoju rodinu a o svojich priateľov napríklad v prípade obetí, ktoré utrpeli alebo ktorých rodičov, ktorých otcov zavraždila ETA, tak um, sa často napríklad v, v práci stretávajú um, s problémami a Je veľmi dôležité, aby sa vedelo, čo sa udialo s tými, ktorí si siahli na život vzhľadom na to, že na ne bol vyvíjaný tlak, najmä v súvislosti s terorizmom. Eh, chcel, chcem ešte eh, poukázať na, na, eh, na, na to, že treba rešpektovať treba, treba, treba rešpektovať tieto obete a nevždy tomu tak bolo. Empatia a jazyk, ktorý využívame vo vzťahu k týmto obetiam je takisto veľmi dôležitý. Napríklad zo strany kancelárie, zo strany orgánu, ktorá má na, ktorý má na starosti podporu týchto obetí. Pri mnohých príležitostiach e, e, sa využíva jazyk, respektíve veci sa nerozprávajú tak, ako sa udiali, ale využíva sa jazyk alebo, alebo reč, respektíve, respektíve využíva sa príliš politická korektnosť. Napríklad nehovorí sa o, o smrti, hovorí sa o vražde, keď, keď sa hovorí sa o popravách na miesto vraždách a tak ďalej. Čiže Jednoducho nie je jednoduché, nie je jednoduchá situácia obetí v Baskicku, ak to porovnáme so situáciou v zvyšku Španielska. V Baskicku napríklad je ešte veľký počet e, osôb, ktoré podporujú terorizmus a nielen z pohľadu minulosti, viete, že ETA, nedošlo ešte k rozpusteniu ETI, čiže Obeď samozrejme treba vedieť porozumieť utrpeniu týmto obetiam a tieto osoby nesmejú, nesmia byť viktimizované. V druhej časti by som chcel hovoriť o potrebe spravodlivosti pre obete terorizmu alebo vo všeobecnosti pre obete násilných činov. V Baskicku žiadna v Baskicku nie je, nie je možné, respektíve sú, sú stále problémy s reparatívnou justíciou. A často preto hlavné, často na to poukazujú hlavné právne systémy zahraničné. No a teraz treba veci povedať jasnou rečou treba hľadať zmierenie celej spoločnosti, treba naozaj skutočne treba veci pomenovať pravým menom. Treba podporiť obete. Nevždy tomu tak je. Myslím si a myslíme si, že justícia musí mať zahrávať aj určitý terapeutický charakter. Všetci majú právo na spravodlivú justíciu. A nedávno, nedávno to po, počerkla aj Marta Rikena, zástupkynia OSN. Zacielenie nemá byť len na konkrétnu osobu, ale na celú spoločnosť, v rámci ktorej musia zohrávať obete svoju aktívnu úlohu. No a Takisto aj táto smernica uznáva špecifické postavenie obeti terorizmu vo vzťahu k justícii. Ešte by som chcel hovoriť o viac ako 379 vraždách etí, ktoré dosiaľ neboli vyriešené, alebo kde sa nedostalo, eh, kde sa, kde sa nedostalo dosiaľ spravodlivosti treba, treba implementovať náležité opatrenia a mechanizmy. No a preto treba vyjasniť tieto prípady, treba ich vyriešiť a táto spolupráca, ale bohužiaľ nie sme dosiaľ úspešní Rada Európy v roku 1996 vydalo odporúčanie a vyzvalo členské štáty, aby požiadalo o procesnú spoluprácu, pokiaľ ide o e, špecifickú ef- efektivitu. To, čo je ale najurgentnejšie, je to, aby je to, že e, sú tu isté hodnoty, isté, isté, isté slobody a a už len na záver poviem, že myslím, že musíme nastoliť na tom, musíme, musíme, musíme nastojiť na tom, aby, aby si teroristi odpikali svoj trest a aby tých viac ako 370 vražd bolo vyriešených, aby bolo, aby bolo objasnených. Takže obete majú právo, aby treba, treba zabrániť tomu, aby sa naše deti stali obeťami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi. Rada by som dala slovo pánu doktorovi Kevatovi, ktorý je profesor komparatívneho práva na univerzite v Turku. Nech sa páči, máte slovo, doktor Hausen. 10 minút. Noajsen. Mohla by som poprosiť o diapozitívy? E, ďakujem vám. Ďakujem za komentár, za pozvanie. Rada by som poďakovala Európskemu parlamentu za to, že sa tak venuje právam obetí a že sa zasadzuje za ženy. Pokúsim sa hovoriť e, zo široka o viacerých veciach. Pokúsim sa opísať právne zdroje, ktoré máme pre bežné obete, pre zraniteľné obete. Máme na to taký dvojkolajný systém, two-track system, A potom prejdem na detekovanie veci, ktoré by e, plynuli z implementačnej štúdie. E, v skratke pripomeniem, že prechádzame vývojom, čo sa týka trestného zákona, keď e, pred niekoľkými desaťročiami išlo o to, že štát trestá dokonca tých, ktorí trpia pod rukami páchateľa a páchatelia by sa pritom mali potrestať. Máme teraz ale úplne inú situáciu. Máme ľudské práva zakotvené aj v národnej legislatíve, aj v únijnej a obete sú teraz v centre diania v oblasti justície. Ešte stále nie sme tam, kde by sme chceli byť, asi sa tam ani nikdy nedostaneme, pretože na druhej strane je tu veľmi silná potreba vyvážiť práva obetí s právami páchateľov alebo tých, ktorí sú obžalovaní z nejakého trestného činu. Zmluva o fungovaní Európskej únie poskytuje právny základ pre obete. Je tu aj smernica, ktorá zahrňa aj obžalovaných, aj obete a ich práva. A ide tu o to, že máme tu tradičný dôraz na práva obžalovaných a stále to ešte stále dominuje aj v teórii, aj v praxi. A teraz máme e, úlohu zistiť, aký je spravodlivý postup justičný. A toto treba spomenúť, keď hovoríme o zraniteľných obetiach, že tu musíme naozaj nastoľovať inú rovnováhu, ako je tá zaužívaná. E, teraz budeme hovoriť o smernici o obetiach. To je typ právneho nástroja, ktorý má za cieľ zlepšiť práva bežných obetí, tak povediac. Ale zároveň ašpiruje na ochranu zraniteľných obetí A na druhej strane máme sériu právnych dokumentov, ktoré ako si sa sústreďujú na rozličné skupiny obetí, špecifické skupiny. už pozorujeme vznik nových politík pre zraniteľné skupiny a popis ich situácie. Sú to skupiny ľudí, ktorých jednoducho donútili byť zraniteľnými, či už vyplývajúc z ich vzťahu k páchateľom, alebo zo situácie, do ktorej sa dostali, v ktorej sa totálne popierajú ich práva. Historicky e, tí páchatelia, a to v mnohých prípadoch, keď hovoríme o zraniteľných obetiach, páchatelia buď majú právnu alebo aspoň de facto beztrestnosť zatiaľ. A takto vyzerá naša tradícia. V takejto tradícii fungujeme a pracujeme. Takže veľmi pomaly sa začalo uznávať, že zraniteľné skupiny sa e, nemajú dostatočnú obhajobu, ochranu. A to sa týka aj toho, že sa nenahlasujú všetky trestné činy, že sú zlyhania pri e, vyšetrovaní určitých trestných činov a potom aj pri tom, aké tresty sú vyrubené. Samozrejme, obete sa boja páchateľov, veľmi často majú obmedzené kapacity konať. A to znamená, že sa jednoducho nepokúsia nahlasiť e, trestný čin, ktorý sa ich osobne týka my sa s tým stretávame dosť často, keď pomáhame obetiam sexuálnych trestných činov a podobných. Veľmi často otázka stojí tak, obeť je taká vystrašená, že sa nedomáha ani vyšetrenia, ani jednoducho nenahlási trestný čin. To treba uznať, že to je fakt a takto nastaviť služby. S týmto na, na vedomí, na zreteli. máme celý súbor smerníc v rámci unijného práva. Na jednej strane máme smernicu o obetiach, ktorá má definovať zraniteľné osoby, zraniteľné obete. A potom máme celú sériu smerníc k špecifickým situáciám a špecifickým typom trestných činov, napríklad smernica o zneužívaní detí sexuálnym spôsobom, smernica o pašovaní ľudských bytostí, smernica o obetiach terorizmu. A tieto dve, dva typy nástrojov e, majú aj odlišnosti. Líšia sa jeden od druhého. Ehm, uplatňovanie v praxi a posudzovanie pred nás kladie otázku, či by sme mali tieto veci určitým spôsobom zjednodušiť ako nástroje, či by mali byť takéto dvojaké. Za, v zásade smernice o zneužívaní detí, o pašovaní, prevádzačstve, terorizme sú nástroje trestného práva a to isté sa týka trestných činov proti ženám v mnohých prípadoch ide o veľmi jasnú potrebu urobiť niečo s týmito trestnými činmi ako takými, vysporiadať sa s nimi nejakým spôsobom. A tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, veľmi často snaha potrieť trestný čin sa vníma ako keby bola dôležitejšia ako ochrana obete samotnej. Takže toto treba istým spôsobom e, upratať, zjednodušiť, prispôsobiť. Ďalej sú tu rôzne veci, ktoré sa týka k uznaniu toho, že ide o zraniteľnú obeť. Celkom iste je veľký nedostatok v koordinácii rozličných aktérov na tomto poli, mimovládky, ktoré tu pôsobia, často suplujú úlohu štátu, sú aktívne tam, kde štát nekoná. A to je ale zároveň problém v prístupe k službám. A je to niekedy až fatálne, keď ide o zraniteľné obete. Mal by tu byť veľmi jasný model, kedy obete majú jasný prístup k spravodlivosti, jasne definovaný, rozoznateľný. Koordinácia aktérov by e, mala byť riadená štátom. To je veľmi jasné, jasná vec. Nemalo by to byť ponechané na taký vývoj samospádom. Ďalší diapozitív. Mm, to, že sa nedostatočne nahlasujú zločiny v e, menšom počte, než naozaj sa udiali, to sa vynára opäť a opäť. Nahlasovanie je akútny problém, najmä keď sa to týka zraniteľných obetí. A z časti to sa odvíja od faktu, že štáty ochranu obeti nevykonávajú samé ale to delegovali na mimovládky, túto úlohu. A otázka teda je, hovoríme tu o ľuďoch, ktoré, ktorí opakovane sa stávajú obeťami a veľmi často sa stretávajú s policajnými dôstojníkmi, s vyšetrovateľmi a pritom by mali byť vnímaní ako určitá vstupná brána k rozsiahlejšej kriminálnej činnosti a náležite ich chrániť tomto zmysle. Je dôležité zmieniť aj e, nástroj ex officio, to znamená, že automaticky by tieto zraniteľné obete mali byť e, poslané, odoslané e, k príslušným orgánom, aby, sa už ďalej, aby už ďalej neboli obeťami. Toľko z mojej strany. Ďakujeme pekne. Teraz by som rád uviedol pani Elizabet Krahulec, ďalšiu rečničku. Vedie MEIA, je to kancelária v Bruseli a zároveň spolupracuje s americkou obchodnou komorou, ktorá je vyslaná k Európskej únii. Dnes bude hovoriť o svojich osobných skúsenostiach ako obeď terorizmu Vítame ju medzi nami, vyjadrujeme vám podporu. Nech sa páči, na 10 minút máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som rada poďakovala Európskemu parlamentu a um, všetkým tým, ktorí v Európe o veciach rozhodujú, za to, že je táto téma stále na agende a tí, ktorí ma nepoznajú, ja som sa nachádzala 22. marca 2016 na Záventeme a takmer dva roky po, to, po máme pocit, že eh, sa na nás jednoducho zabudlo. Ponúknem vám zo pár príkladov, prečo sa tak domnívam, prečo to tak cítim. Ja som európskou občan, občiankou, žijem v Bruseli mm, už viac ako 5 rokov. Pôvodne, pochádzam z Maďarska, žijem s dcérou, 9-ročnou. Dcéra na Ciru to malo priamy dosah. našťastie ja som o život e, neprišla, ako bohužiaľ mnohí ďalší, ale moja dcéra je stále ešte veľmi malá a aj tak to bolo pre ňu ťažké, že som sa stala obeťou um, teroristického útoku. Ja som uh, bývalou diplomatkou, mám ekonomické vzdelanie, uh, aktívne pôsobím v americkej obchodnej komore. Prečo je to dôležité? Pretože namiesto toho, aby som sa vzdala, rozhodla som sa vrátiť sa do reality a do no, normálneho bežného života. A som veľmi rada, keď uh, počúvam informácie o tejto smernice a o všetkom, čo sa deje na európskej úrovni, ale považujem za dôležité uviesť, že celú podporu, tá podpora, ktorá mi bola poskytnutá, bola, bola, bola zo strany mojej rodiny a môjho zamestnávateľa, pretože, mm, pretože iná podpora mi poskytnutá nebola. Mm, viac ako tri týždne som bola hospitalizovaná. Neviem, či môžete posunúť tú priesvitku. Áno, Takže toto, toto nie sú nejaké profesionálne obrázky, len som chcela vám ukázať zo pár, zo pár fotiek, ako sa, ako sa z dňa na deň ľudský život môže zmeniť ten predchádzajúci, tá predchádzajúca fotka e, bola z času, keď som bola stále v nemo, ešte v nemocnici a kráľovná Matilda ma prišla navštíviť. E, v nemocnici som dostala všemožnú podporu a som veľmi povďačná lekárom, sestram a všetkým nemocnici, ale potom, čo som nemocnicu opustila po tých dvoch týždňoch, som, som, som sa zrazu ocitla sama so svojimi problémami. Na ďalšej priesvitke tá je tiež dôležitá, vidíte že som vtedy žila na druhom poschodí, v byte na druhom poschodí, ktorý je vlastne prakticky tretie, tretím poschodím bez výťahu. E, tri mesiace som skrátka nedokázala opustiť svoj byt bez, e, bez, bez pomoci, bez, bez vonkajšej pomoci. Um, Potrebovala som chodiť na lekárske kontroly, sanitkou. Moji, a moji priatelia, ktorí ma prichádzali navštíviť, ma, ma vždy zniesli dolu po schodoch. Poďme ďalej. Ďalšia priesvitka. V mojom prípade, a myslím si, že samozrejme tých obetí je oveľa viac, nejde o to, že či sme sa stali obeťami alebo nie. Existujú dôkazy, policia samozrejme o tom všetkom vie, ale ja som nedostala žiadnu inú podporu, nikto sa na mňa nekontaktoval, nikto sa ma nespýtal, či niečo potrebujem. Dostala som e-mail e, z kancelárie pre podporu obetiam. Volali mi dokonca, to ma potešilo dostala som e-mail, mala som vyplniť nejaký rozsiahlý dotazník na to, aby som eh, mohla dostať nejakú, finan, nejakú finančnú pomoc, ale ja som jednoducho nedokázala vyplniť tieto všetky dokumenty, ale nedostala som teda ani žiadnu finančnú podporu, ale na, let, na letisku som strátila všetko, karty, platobné karty, všetko som tam nechala a toto je jediná vec, jediný dôkaz, ktorý zostal po mojom kufri a dostala som to späť len vďaka jednému priateľovi, ktorý je tu medzi nami v miestnosti o pár týždňov neskôr. Teda všetko som strátila, bola som v cudzej krajine, slobodná matka, s dcérou, bez peňazí, absolútne. A opätovne ho, hovorím, že bez, bez podpory rodiny, priateľov by som to určite nebola zvládla. Prečo je dôležité hovoriť o tom, že mnohí, ja myslím, že mnohí z vás viete a ja viem, že parlament, komisia, všetci pracujú na jednotlivých aspektoch e, vrátanie finančnej podpory, ale takmer dva roky po som nedostala žiadnu finančnú podporu. To, to čím som si prešla, je to, že e, ma navštívilo viac ako 10 lekárov z poisťovní, každé sme sa vracali na samotný začiatok, vysvetlovala som si, čím som si prešla, opätovne som zažívala tú hrôzu a, a to určite neprispieva k, k zotavovaniu. Určite mi to nepomohlo k tomu, aby som sa posunula vo svojom živote ďalej. Čiže viac ako 10 lekárov z poisťovní, Ehm, mnohé z týchto návštev boli pomerne bolestivé. Mala som panický útok, pretože lekár sa ma neustále vypytoval a, to, a preto je to veľmi dôležité a preto toto je veľmi dôležité. Bolo, bolo zrejmé, že som bola na letisku a ponechali ma v rukách lekárov z poisťovne a stále som nič nedostala. Moje, náklad, lekárske náklady, alebo teda náklady na liečenie boli pokryté, ale tí prof... bolo zrejme, že ja Teraz nechcem zachádzať do detajlov, pretože toho času veľa nemáme a samozrejme nechcem tu rozprávať všetky súkromné informácie, ale som si istá, že všetci rozumieme tomu, že tých strád je oveľa viac. Po profesionálnej stránke sa mi to udialo v tom najhoršom čase, pretože môj šéf odchádzal do dôchodku a ja som dúfala, že ma povýšia, ale neudialo sa tak a ja stále dúfam, že jedného dňa sa budem môcť e, vrátiť na túto cestu a získať to povýšenie, ktoré som dúfala. Ale to je len takých zo pár príkladov naozaj. Ak by sme mohli posunúť tie priesvitky teraz, to je... Takže vidíte na priesvitke moju dceru, moju rodinu a mám aj zo pár ďalších fotiek. Vidíte, bola som na vozičku a lekári z poisťovní o tom vedeli, boli si toho vedomí Eh, ja len aby ste vedeli, že v blízkej budúcnosti mám naplánované ďalšie tri stretnutia s lekármi, s poisťovní, ale samozrejme finančná pomoc stále neprichádza. Takže tu na obrázku som pred s prezidentom Maďarska, ktorý ma pozval. To bolo naozaj krásne gesto a všetku podporu, ktorú som dostala. Um, musím povedať, že naozaj tú podporu, ktorú som dostala od, eh, od maďarskej vlády, tak mm, ponúkli mi napríklad prevoz do, do, do Maďarska, ale ja som si to nemohla dovoliť. Prečo? Pretože bývam v Belgicku, je tu moja dcéra, eh, žijem tu viac ako 5 rokov, čiže uh, nemôžem sa jednoducho presťahovať do inej krajiny zrazu. No a na tej úplne prvej priesvitke, nemusíte to posúvať, ale mm, vy, vy, hovorila som, že som bývala na najvyššom poschodí, nemohla som sa hýbať, musela som sa rozhodnúť, e, rozhodnúť, e, že sa presťahujem, že kúpim iný, iný, iný, iný byt e, ktorý by bol blízko školy mojej céry a bez, bezbariérový, ale bohužiaľ to bolo nad moje finančné sily. Mm, ale na to, aby som tú situáciu prežila a mohla ju riešiť, tak e, som si vzala pôžičku či toto všetko malo samozrejme priamy dosah a, a, a, a je to priamým dôsledkom všetkého toho, čo sa udialo. Nechcem tu ponúkať nejaké odporúčania. Nepovažujem, ne, necítim, že by to bolo správne, ale mám pocit, že sú, že sú tu uh, Ehm, isté veľmi jednoduché nástroje, ehm, ktoré mi, by mi boli bývali pomohli. Mnohí z vás ste hovorili o jednotnom kontaktnom mieste. To, to by mi bolo ohromne pomohlo. Právna pomoc, poistenie, kompenzácia, toto všetko toto všetko by nemalo ležať na pleciach eh, osoby, ktorá sa snaží sa vrátiť späť do normálneho života. Okrem toho by sme mali mať názreteli fyzično alebo mentálny stav osoby, čiže myslím, že to nemusím už ďalej e, vysvetľovať. Skutočná napríklad záloha ktorú by sme mohli dostať bez toho, aby sme museli vyplňať siahodlhé dokumenty na to, aby sme získali nejakú finančnú kompenzáciu. Ja som slobodnou matkou. um, Myslím si, že mne by bolo veľmi pomohlo aj mať niekoho v rámci pomoci, ktorý by e, vyzdvihol dceru zo školy a tak ďalej, ale ja som mala šťastie, že moja mama tu bola pri mne, ale som, som, som si istá, že to by bolo veľmi pomohlo. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že, že naozaj sa zasadzujete o túto tému, že sa na ňu nezabúda. Ďakujem veľmi pekne pani Krahulec za to, že ste sa sami podelili o, o vašu skúsenosť. My veľmi ľúto, čím ste si museli prejsť. Veľa šťastia do budúcna. Teraz, kolegovia, prechádzame e, k diskusii. Máme čas na diskusné kolo. Nech sa páči. Anna? Poprosím na dve minútky len. 12.30 totiž musíme skončiť, pretože je, bude stretnutie koordinátorov. Takže poprosím vás o stručnosť, kolegovia. Nech sa páči, pán Hed. Ďakujem veľmi pekne. Za všetky informácie, ktoré sme dostali, bolo to mimoriadne zaujímavé a zároveň aj dôležité vypočuť si to všetko a tiež, tiež veľmi smutné. Chcela by som položiť jednu otázku doktorke Mirie Vasiliado. Ona sa venovala otázkam obchodovania s ľudskými bytostiami. Vyjadrila sa, že členské štáty ktoré majú legislatívu o s ľudskými bytostiami z roku 2011, e, že ju transponovali dosť rozličným spôsobom do praxe. A samozrejme, keď sa snažíme o jednotný systém legislatívy, je to dosť problém. Mohli by ste nám však povedať, ako by sme mohli zaistiť, aby pri implementácii predpisov na boj proti obchodu s ľudskými bytostiami členské štáty to um, implementovali um, harmonizovaným spôsobom. Už celé roky sa o tom diskutuje, že je možno tieto legislatívne návrhy by sa mali predkladať o niečo skôr, mali by sa skôr prepracovať, než sa to robí. Členské štáty zatiaľ ešte neuzavreli ani proces implementácie pritom. Next one and then... Ďakujem, pán pani Gomeš. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som bol otrasený eh, výpovedou obete, ktorú sme si mali možnosť vypočuť. A je mi naozaj veľmi ľúto, že došlo k takýmto nedostatkom v mojej krajine. E, boli sme zaskočení, neplánovali sme e, takéto udalosti z politického hľadiska, neboli vytvorené predpoklady, ja to uznávam, snažíme sa celé roky to zlepšiť, najmä čo sa týka vytvorenia jednotného kontaktného miesta, ktoré ste spomenuli. To už bolo odsúhlasené a spúšte sa to do praxe. Vaše vystúpenie však poukazuje na ďalšie skutočnosti, ktoré sa týkajú e, obeti teroristických útokov a síce e, celé to následné, sprievodné sledovanie situácie, všetky náklady, ktoré sem súvisia, ktoré nie sú pokryté e, z hľadiska pokrytia zdravotných výdavkov, ja by som chcel zopakovať svoju výzvu, aby sa na európskej úrovni vytvoril osobitný fond, ktorý by mohol pomôcť jednotlivým členským štátom harmonizovať celkový súbor finančných prostriedkov, ktoré si by sa mohli zmobilizovať na pomoc obetiam teroristických útokov nielen z hľadiska opatery, ale tiež rôznych iných fóriem podpory v ich živote, vrátanie psychickej podpory a spracovania e, traumatických zažitkov, ktoré zažili pri atentátoch. Dúfam, e, e, že aj to, čo ste nám by tu povedali, prispieje k tomu, aby sa veci zlepšili. Ďakujeme pekne, pani Gomeš. I, I, I thank, uh, all... Pekne ďakujem našim hostom, Betiam, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti. Ja tiež žijem Bruseli a som šokovaná tým, čo nám povedala naša, náš host eh, z Maďarska. V Portugalsku v lete, sme mali v lete obrovské lesné požiare, pri ktorých prišlo život viac ako 100 ľudí, viac ako 200 ľudí bolo zranených a jednou z vecí, ktoré boli veľmi dôležité a ktoré, ktoré hovorili mm, o ktorých hovorili obete, teda tí, ktorí prežili tieto lesné požiare, bolo to, Eh, že si, že si cenili tú psychologickú pomoc, ktorú im poskytli naše orgány. Eh, vy ste hovorili o tom, ako by napríklad zdravotná sestra bola bývala, pomohla, ešte samozrejme s výnimkou finančnej kompenzácie a tak ďalej, eh, pomoci s dieťaťom a tak ďalej. Myslíte si, že takáto pomoc by nemala um, obsahovať aj psychologickú podporu? pretože um, ma zarazilo, akým spôsobom alebo akú veľkú dôležitosť prikladali obete u nás v Portugalsku práve tomuto, tomuto aspektu, že jednoducho by to neboli zvládli psi, bez psychologickej pomoci. Samozrejme, na to, to si vyžaduje aj určitú prípravu, takže aj to je špecifická, aj to je špecifické odporúčanie. Máte tiež pocit, že toto by bolo bývalo pomohlo, najmä keď tu hovoríme o, o obetiach teroristických útokov. Ďakujem veľmi pekne, pani Jiménez. Ferril Veľmi pekne ďakujem všetkým prítomným, všetkým našim hostom, ktorí prišli medzi nás. Ďakujem aj svojim kolegom, tieňovým správodajcom, ktorí sa na tomto vypočutí zúčastnili. Počuli sme tu veľmi veľa dôležitých informácií, ktoré nám poslúžia na vylepšenie, doladenie textu smernice. Vypočuli sme si um, celú škálu um, informácií. Mm, ja som uh, pri mnohých príležitostiach diskutovala s pani koordinátorkou a diskutovali sme o mnohých myšlienkach, námetoch. Uh, um, tieto aspekty bude všetky možné uh, tam zapracovať do textu. Čiže pokiaľ ide o ja považujem za dôležité, aby sa hovorilo o justícii, aby sa hovorilo o boji proti beztrestnosti, hovorilo sa tu aj o koordinácii medzi štátmi, teda aby to nebolo všetko len v rukách združení a mimovládok. vládok Samozrejme, aj oni, oni zohrávajú dôležitú úlohu, ale zodpovednosť tu majú na pleciach členské štáty. Hovorilo sa tu aj o potrebe e, jednotného kontaktného bodu. Je to už v texte, bolo to súčasťou pozmenujúcich návrhov. Napríklad v prípade obeti terorizmu tam sa hovorí, že je potrebný jednotný kontakt, ktorý jednotlivé kroky skoordinuje. Rovnako sa tu hovorilo aj o harmonizácii podpory, pretože samozrejme e, typ podpory alebo ako e, prebieha podpora sa môže líšiť štát od štátu, región od regiónu. Ďalej sa tu hovorilo aj o fonde o fonde, ktorý by bol určený obetiam terorizmu. Preto sa by sme sa mali vyhnúť sekundárnej a terciárnej viktimizácii. A takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Now we have uh, Ms. Stevens as the last to intervene. Please, Ms. Stevens, you have the floor. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ik zal het heel kort houden. Ik wil... Stevens, ďakujem pekne, budem hovoriť veľmi stručne. Chcela by som sa poďakovať eh, našej veľmi odvážnej rečničke, ktorá nám poskytla svoje svedectvo. Chcela by som vyjadriť poľudovanie, nad tým, ako sa situácia v mojej krajine vyvíja tejto veci. Viem, že došlo k ťažkostiam v Belgicku v tomto ohľade a tiež vieme, že teraz je už ochota poskytovať lepšiu podporu obetiam, lepšie kompenzácie, odškodňovanie a tiež zajistiť rýchlejší priebeh týchto konaní. E, musí sa to jednoznačne zmeniť. E, vy si nezaslúžite takéto utrpenie. Naozaj verím, že sa podarí zajistiť lepšiu spoluprácu v budúcnosti a že sa podarí e, nájsť lepší spôsob, ako vám pomôcť, e, tak ako to prináleží podľa práva o spravodlivosti. Chcela by som vyjadriť politovaniu nad všetkým tým, čo ste si museli prežiť, e, všetko utrpenie, ktorým ste si prešli. Naozaj si myslím, že ste sa o to nejako sama nepričinili, nemali ste s tým nič spoločné, je potrebné nájsť naliehavý spôsob, ako situáciu napraviť. Je nepriateľné to, e, čo ste museli absolvovať. Dúfam, že sa nám podarí situáciu napraviť. Verím, že výbor nájde spôsob, ako vyzvať všetky členské štáty, aby že aj komisia nájde spôsob, ako vyzvať členské štáty, aby sa smernica implementovala o mnoho efektívnejších členských štátoch. Nemalo by to záležiť od toho, kde sa nachádzate, z hľadiska toho, ako podporu dostanete. Nemalo by to e, byť od tohoto závislé. Nemôže to už takto pokračovať. Takže týmto sme vyčerpali všetkých rečníkov, ktorí sa chceli zapojiť do diskusie. Máme celkovo 6 minút zvyšných do konca schôdze. Pani Vasiliado aj pani Krahulec. Pravdepodobne by som mal dať slovo, takže zhruba na 3 minúty každej vám dám slovo. Ďakujem. Ďakujem za aj otázku. Je dôležité pamätať na to, že smernica sa týka minimálnych štandardov. Je to vynikajúci nástroj, ale predsa len je to nástroj, v ktorom sa implementácia mm, pohybuje na rôznych úrovni v jednotlivých členských štátoch. V oznámení zo 4. decembra komisia hľada spôsoby, ako podporovať členské štáty v tomto procese. Napríklad chceme poskytovať členským štátom usmernenie najmä v konkrétnych opatreniach, aby bolo možné poskytovať pomoc a podporu obetiam v spolupráci s Agentúrou pre základné práva, aby sa mohli e, poskytnúť konkrétne usmerenia na podporu spolupráce, aby sa predchádzalo obchodovaniu s deťmi. Taktiež sa chystáme revidovať fungovanie e, nadnárodných odvolacích mechanizmov. Myslím si, že toto je e, zásadné na to, aby sme lepšie dokázali identifikovať obete, taktiež eh, základné koncepty, ktoré sa týkajú obchodovania s ľudskými bytostiami, musíme zadefinovať, aby sa zlepšila eh, pracovná spolupráca. Tiež chceme budovať viac kapacity, budeme podporovať aj proces eh, vymienia osvedčených postupov, aj toto chceme zlepšovať. Sme odhodlaní, tak ako uvádzame aj v našej správe o transpozícii a v prvej pokrokovej správe, sme odhodlaní zaistiť prostredníctvom poradenstva, usmernenie všetkými ďalšími opatreniami, ktoré som uviedla, Eh, podporovať členské štáty k lepšej implementácii, ale samozrejme súvisí to s úsilím, ktoré sa musí vynaložiť a preto práve bolo toto oznámenie zverejnené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Krahulec, nech sa páči. Ja by som zareagovala na tie otázky, ktoré sa týkali psychickej podpory. Áno, je to dôležité. Psychologická podpora je dôležitá, ako som už spomenula, potom, čo som odišla z nemocnice v Antwerpách som nedostala žiadne usmernenie, ako nájsť v cudzej krajine psychologa, ktorý sa špecializuje na posttraumatické eh, zážitky vďaka mojim kolegom a priateľom z USA som dokázala nájsť podpornú sieť a moji priateľe tu v Bruseli mi tiež pomohli v tomto smere, ale bez nich by som to nedokázala. Toto je, to, je to nepochybne zásadná vec. Aj z praktického hľadiska je dôležité eh, poskytnúť poradenstvo v tom, ako sa dostať k odporníkom. Ja som sa vrátila do práce v oktobri 2016 na čiastočný úvezok. Zrejme chápete, že som ešte nebola úplne uzdravená, ale považovala som e, svoju prácu ako čiastočné. Uzdravenie sa pomohlo to aj mojej cére, aj ona očakávala, že sa vrátim do reality e, a v práci som e, sa cítila užitočná Okrem toho, ďakujem pekne, chcem sa poďakovať všetkým odborníkom, ďakujem všetkým za vynaložené úsilie, za veľmi plodné analýzy, e, výskumy, správy, aj osobné poznatky a skúsenosti. Pre nás je to všetko veľmi cenné. Nech sa páči, pani Blinkevičute, aj ja by som sa rada poďakovala všetkým expertom, všetkým účastníkom, všetkým rečníkom poslancom, spravodajkyniam a aj svojmu spolupredsedajúcemu. Myslím, že toto vypočutie je veľmi dôležité pre naše spoluspravodajkyne. Myslím, že pomohlo eh, vypracovať eh, eh, veľmi prínosnú správu. Budeme pokračovať v spolupráci naďalej. Ďakujem. Thank you. <laughs> Now it, it will be your uh, coordinators meeting. Yeah? Yes, no, Good luck. Yes, no, yeah. <laughs>